otázky nebudú akceptované. Ako prvý za komisiu dostane slovo pán Mimica, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ctení poslanci, poslankyne. Vítam príležitosť tejto naliehavej diskusie. Poprava 8 väzňov v Indonézii e, sklamala eh, medzinárodné spoločenstvo a vzbudila spú- smútok. Vyjadrujeme naše sklamanie. Európska únia má principiálny postoj k trestu smrti vo všetkých prípadoch a za všetkých okolností a snažíme sa na celom svete zrušiť trest smrti. Je to hlavný cieľ zahraničnej politiky, pokiaľ ide o našu zahraničnú politiku v oblasti ľudských práv. Takisto máme záväzky ohľadne trestu smrti. To sú prvé usmernenia, ktoré v tejto oblasti v 98. prijala rada a boli neskôr revidované v poslednej dobe roku 2013. Európska únia zastáva názor, že trest smrti je neludský a nefunguje ako nejaký odpudzovač od e, páchania trestnej činnosti. Zrušenie trestu smrti je e, dôležité v zmysle obhajenia ľudskej dôstojnosti a pokroku v oblasti ľudských práv. Každý právny systém môže zlyhať a takýmto spôsobom už nie je návratu. Najnovšia poprava, najnovšie popravy sú mimoriadne znepokojujúce, pretože podľa OSN obchodovanie s drogami nespadá do skupiny vážnych trestných deliktov. Takže pokiaľ ide o zahraničnú politiku, Európska únia sa snaží v tejto oblasti zrušiť trest smrti. Medzi rokom 2013 a 2012, 1993 až 2012 a počet e, udelených trestov smrti narastol od decembra roku 2012 140 krajín, to znamená dve tretiny počtu krajín sveta, zrušili trest smrti alebo ho neprevádzkujú. Bohužiaľ, tento obraz je v Ázii trochu nejasný. Pakistán je najnovším znepokojujúcim príkladom, pretože tu došlo k porušeniu dlhodobého moratória a začali sa a začali sa tresty smrti na teroristoch, čo do počtu uviac než 100 také krajiny ako Čína, Irak, Irán a Sádzka Arábia, ktoré patria medzi tie krajiny, kde je naviac trestov smrti vykonaných, väčšina krajín Ázie eh, jednoducho neprevádzkuje trest smrti. 5 e, azijských krajín zrušilo trest smrti. Bután, Kambodža, Nepál, Mongolsko a Filipíny. Tieto, tento kontrastný obraz tohto regiónu je poznačený obrazmi, ktoré vedú k obmedzeniu k využívaniu trestu smrti v Číne, Singapúre a Thajsku a vedie k započatiu opakovaného trestu smrti v takých krajinách ako je Malajzia, Vietnam a Pakistán. Ide tu o posilenie právneho základu pre tento trest, ako napríklad na Maledivách a Bruneji. Indonézia je úspešným príkladom, kde sa prešlo k demokracii a tu je dôležitá úloha v tejto krajine prípada v juhovýchodnej Ázii. Indonézia je kľúčovým hráčom a v, v kontexte ASEANu pretože predstavia 40 čodo populácie a HDP. Je dôležitý kľúčový hráč aj v kontexte G20. -ky. E, najrychlejšie tam rastie stredná vrstva a takisto je tam aj najväčšia populácia moslimov. Indonézia má štvrtú najväčšiu populáciu e, na svete, je tam 200 miliónov ľudí, je to tretia najväčšia demokracia na svete. A je to krajina, ktorá zdieľa väčšinu našich hodnot, bohužiaľ nie všetky. Iróniou je, že tieto popravy boli vykonané v demokratickej e, krajine, ktorá je jedna z tzv. najdemokratickejších krajín v tomto regióne sveta, kde má parlament silné slovo a je tam dynamická občianská spoločnosť. Pre väzňov a ich rodiny ale to bolo agonizujúce, keď išli na popravisko. Urobili sme viaceré kroky v tejto oblasti. Vysoká predstaviteľka urobila tri vyjadrenia, kde lutuje uplatnenie trestu smrti v tejto krajine, v Indonézii a Európska únia spolupracuje s členskými štátmi a predstaviteľmi štátov, ktorých väzni boli popravení. Vysoká predstaviteľka apelovala aby indonéske orgány zastavili všetky tresty smrti a aby sa uberali cestou definitívneho moratória. Európske úrady takisto využili všetky diplomatické kanály na to, aby túto otázku trestu smrti nastolila, nastolila s indonéskými naprotivkami. A takisto chceme e, urobiť osvetu, ktorá by sa volala odvrátenie sa od trestu smrti v jeho východnej Ázii, ktoré ktorú viedla, viedli miestne občianske spoločnosti a ich predstaviteľia. Takisto viem, že poslanci tohto parlamentu boli aktívni a chceli presvedčiť indonésky parlament, aby sa zrušil trest smrti v Indonézii a urobili všetko preto, aby sa už neopakovali takéto tresty smrti. Vážení poslanci, poslankyne, jasne sme v našich intervenciách rešpektovali suverenitu tohto štátu, ponúkli sme aj politickú pomoc a praktické e, formy pomoci v boji proti narkotikám a kriminálnym aktivitám, ktoré predstavujú výzvu pre indonésku spoločnosť. Chcel by som vás uistiť, že budeme pokračovať v spolupráci s indonéskými úradmi, pokiaľ ide o trest smrti. Teším sa na to, že si vypočujem vaše názory. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. A teraz dostanú slovo jednotliví redníci. Rečníci, pán Danžan, máte 3 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Nie sme tu ani sudcovia, ani advokáti a preto nemáme e, možnosť rozhodovať o vine alebo nevine tých, ktorých súdia E, indonajské súdy. My sme e, národní zvolení zástupcovia, zastupujeme hodnoty a tými sa e, riadime a preto aj dnes žiadame od indoneských úradov, aby naši spoluobčania mali nárok na spravodlivý súd pri plnom rešpektovaní práva a práva obhajoby a to nebolo priznané jednému Francúzovi, ktorému teraz hrozí poprava v Indonézii sme e, zvolení verejní zástupcovia, máme e, za povinnosť odsúdiť trest smrti. Trest smrti totiž to zakazuje e, charta základných práv EÚ a sme okrem toho aj ľudia a musíme sa pobúriť nad tým, čo sa deje pri popravách v Indonézii, ale aj v iných krajinách, tak ako ste to pripomenuli, pán komisár. Času nie je nazvíš EÚ, je partnerom Indonézie. V novembri e, sme v Čakarte hovorili o ľudských právach vo vzťahoch medzi EÚ a Indonéziou. Podpísali sme s Indonéziou dohodu o spolupráci a partnerstve. E, Indonézii v rámci regionálnych fondov poskytujeme aj prostriedky určené na dobrú správu vecí verejných a vysokého vzdelávania napriek tomu nás indonéske úrody nepočívajú. Ja apelujem teda na európskych lídrov, niektorí v súčasnosti sú v Džakarte a snažia sa obhajovať európskych občanov. E, nestačia komunike alebo nejaké politické, pardon, diplomatické snahy príliš slušné, e, nepriniesli svoje ovocie. Je to zásadná otázka dnes. E, ide o Európanov, ktorí e, žiadajú o našu pomoc. E, ja e, počítam s vami, aby sme vyslali indonejským úradom e, jasný odkaz, pretože to nejde, nejde o to zasahovať do ich zvrchovanosti a braním v boji proti drogám, ale výkon trestu smrti aj v prípade toho francúzského občana je určite niečo, proti čomu musíme bojovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Danžan. Ja beriem na vedomie to, že kolega Arnold sa prihlásil k rokovaciemu poriadku. Áno, vážený pán predseda, ja som sa chcel spýtať a v kontexte rokovacieho poriadku nasledovné. Ako ste zrušili spontán, spontánnu rozpravu, pretože to je súčasť tejto diskusie. Môže byť pridelená, ale je tam napísané, že musí byť pridelená. Ja by som chcel poukázať, že v Indonézii máme jedného predstaviteľa môjho volebného okrsku, ktorý je takisto odsúdený na trest smrti a chcel by som túto otázku nastoliť, ak je to možné. Kolega Arnold, máme tu určité pravidlá, a tieto pravidla znamenajú, že tu máme teraz mimoriadnú rozpravu a dohodli sme sa, že nebudeme mať spontánnu rozpravu a že nebudeme mať ani modré otázky. Modré kartička. Takisto rokovací poriadok hovorí, že keď sa hlasíte k rokovaciemu poriadku, tak nebudete sprostredkovať iné obsahy ako rokovací poriadok. Na budúce vám rýchlejšie odnem, od, odnímem slovo. Nie, nemáte slovo. Teraz hovorí pán Marta, nech sa páči. Merci, monsieur Ďakujem pekne, pán predseda. Krajina je veľká nielen svojou silou, ale aj svojimi myšlienkami, svojou veľkorysosťou a, a to počas e, celého trvania dejín. Toto je citát Roberta Badentera, keď bol ministrom spravodlivosti vo Francúzsku v 81 tento odkaz chcem v mene Európskeho parlamentu vyslať dnes aj e, indonéským úradom. E, môžeme byť veľký a môže to byť aj v službách života. E, treba vyslať silný odkaz nielen Indonézii, ale aj zvyšku sveta. A teraz máme tu príležitosť. Je jasné, že treba bojovať proti drogám a obchodovaniu s nich. E, boli popravení 9 e, e, nielen Európania musíme spoločne e, bojovať proti trestu smrti, pretože vyše 100 ich v Indonézii čaká na popravu. Čo si Indonézia ešte chce dokazovať, je to naozaj hrozné psychologické utrpenie v prípade týchto odsudených na smrť a platí to aj pre nich, pre ich rodiny. Roky trvá akási fraška súdneho procesu. Oni roky dúfajú, že e, sa to v ich prípade zmení a že nakoniec vyjde pravda na povrch. E, sú to potom e, neznesiteľné sekundy, keď sú keď je e, zamietnuté akékoľvek odmietnutie a e, jednoznačne zaznie verdikt a síce trest smrti. Ja chcem niečo odkázať francúzovi Seržovi Atlauovi, ktorý e, pochádza z môjho departmentu. Teraz bola jeho poprava odložená o pár dní. Psychicky je už čiastočne mŕtvy a v podstate sa cíti viny za to, že ešte stále živý, ale Serž nie nie si vinný za to, že chceš žiť, že trváš na e, spravodlivosti a e, nie si vinný ani za to, že chceš opäť vidieť ešte svoje štyri deti. E, ja myslím na teba, Serž, na tvoju manželku, na tvoje deti a na celú tvoju rodinu, ktorá ťa čaká. Takže stojíme pri tebe, aj celá Európa musí pri tebe stať a toto je odkaz, ktorý ti chcem vyslať. Jean Jaurès povedal, že trest smrti e, nie je kompatibilný s tým, e, čoho je ľudstvo schopné, e, toho najvznešenejšieho. Rečník bol prerušený. Ďakujem pekne, pán kolega. Teraz zostane slovo pán Demesmaker. Nech sa páči. De executiecollega's van de acht ter dood veroordeelden eh, eerder deze week zorgden. Ďakujem pekne, pán predseda príbuzní, e, príbuzní po pravených poukázali na problém, ktorý tu momentálne riešime, to znamená na trest smrti, upovedomili svetovú verejnosť a takisto aj predstavitelia európskych štátov by mali urobiť všetko preto, aby presadzovali právo na život. Nikto nemôže byť odsúdený na smrť a nemôže byť popravený my rešpektujeme suverenitu krajiny, ako je Indonézia, e, rešpektujeme e, to, že majú svoj vlastný trestný poriadok a svoje vlastné tresty, každý má svoje vlastné práva, ale treba povedať, že to je moderná krajina, ale nesmieme zabúdať aj na skutočnosť, že e, trest smrti je neakceptovateľný. Čítali sme aj v tlačí viaceré informácie, ale treba povedať, že vykonanie trestu smrti jednoducho je proti ľudským právam a dá sa to nahradiť napríklad celoživotným trestom títo obžalovaní alebo odsúdení, popravení by si zaslúžili e, možno stráviť život vo väzení, ale nezaslúžia si byť popravení. Ja s mojim kolegom pánom Tenokom sme vyjadrili našu žiadosť e, indonéským orgánom, aby sa udelila milosť, ale bohužiaľ nebolo nám vyhovené. Takže apelujeme, aby sa skončili popravy. Ďakujem pekne, pán kolega. Teraz zostane slovo pani Šáke. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, kolegovia a kolegyne. My e, sme proti týmto popravám, kde boli 8 e, odsúdení, popravení. 7 neboli in, občanmi Indonézie. Európska únia apelovala na úrady v Indonézii, aby sa popravy nekonali. Pomohli sme dokonca Indonézii v boji proti no, pašovaniu drog pomoc. A tresty sa dajú robiť aj humánnejším spôsobom a vždy si to vyžaduje aj férový trestný E, proces. My sme za to, aby sa v Indonézii zastavili všetky prebiehajúce tresty smrti do ich výkonu. Je dosť hambou, že sme počuli o týchto trestoch smrti. Predsa len Viktor Orbán, ktorý je členom EPP, navrhol, že trest smrti by mal byť znovu nastolený v Maďarsku. Takéto návrhy sú absolútne uh, nesúlade s tým, čo žiadame. Ako pán Orbán vie, Trest smrti je zakázaný v Európe, na to by sme mali byť pyšní. Pyšní aj na naše medzinárodné úsilia ukončiť tresty smrti, obmedziť uplatňovanie a vykonávanie tohto trestu smrti, aby sa uplatnilo moratórium, pokiaľ ide o trest smrti. My sme stanovili latku v rámci Európy a chceme, aby táto latka v jednotlivých liberálnych demokraciách išla stále vyššie. Apelujeme na také krajiny ako Indonézia, ak by nás boli podporili aj Spojené štáty americké, ak by sa aj tam zastavili tresty smrti, tak by sme dosiahli viac. Musíme v našom úsilí pokračovať ďalej, spolupracovať s mimovládnymi a občianskými spoločnosťami a urobiť všetko preto, aby trest smrti nepatril v minulosti. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Teraz zostane na dve minúty slovo pani Veržia. Merci, le Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým politickým skupinám za to, že e, tento bod e, bol pridaný do programu. Mnohým nám záleží na boji proti trestu smrti e, museli sme okamžite zareagovať. Útorok večer 8 ľudí bolo popravených, 7 cudzincov, 1 Indonézan, 14 eh, od začiatku roka, ale pritom žiadna nebola v roku 2014 a iba 5 rok predtým po 5-ročnom moratóriu eh, väčšinou to je kvôli pašovaniu drog. Eh, Indonézia tvrdí, že ide o prežitie celého národa, e, ale nič e, nezdôvodňuje e, používanie trestu smrti. Častokrát ide o chudobných aj cudzincov, ktorí nemajú ani nárok na konzulárnu pomoc alebo prekladateľské služby. Je tam málo drogových parónov. Ústavný súd súhlasil s tým, že preskúma Mm, odvolanie dvoch Austrálčanov, ale nič to e, nezmenilo. 57 e, e, obvinených za pašovanie drog ešte stále čaká na trest smrti, 27 cudzincov, z toho štyria Európania. Serž Atlaoui to je akýsi emblematický prípad, pracoval pre indonéske laboratórium a popiera, že e, vedel o tom, že sa tam vyrába extázy. Jeho indonéskí šéfovia žiadali e, prehodnotenie jeho prípadu, pardon, e, prehodnotenie ich odsúdenia a podarilo sa im to získať. Ďalší sú v takejto situácii. Žiaľ, e, svedectva v prospech Serža Atlaujho neboli zohľadnené. Indonézia naozaj e, chce e, vyzerať neoblomne, aj keď v prípade jednej Filipínčanky bola urobená výnimka. Jakarta Globe zaznela otázka, akú cenu e, za používanie trestu smrti platí Indonézia. E, dokonca aj v Európe Viktor Orbán tvrdí, že je za obnovenie trestu smrti a preto musíme spoločne zareagovať a nemôžeme polaviť v našom úsilí. Ďakujem kolegyne Veržia. Na dve minúty teraz kolegyne Bach-Bieler. Ďakujem, pán predseda. Pred dvoma dňami eh, bolo v Indonézii popravených 8 ľudí. Po tom, čo v roku 2014 Indonézia eh, nevykonávala žiadne popravy, tento rok už 14 ľudí eh, prišlo takto o život, všetci popravení boli odsudení za drogové delikty, aj keď napriek medzinárodným usmerneniam tresty smrti tam, kde sa uplatňujú, majú byť spojené s najstrašnejšími zločinmi. E, tiež sa tam zároveň medzinárodné, e, medzinárodne uplatňované štandardy pri výkone e, trestu smrti nerešpektovali. Bol tam napríklad nedostatočný, nedostatočná možnosť využívať služby tlmočníkov a prekladateľov. Jeden z odsudených mal diagnostikovanú schizofréziu, pritom medzinárodné právo neumožňuje popravy psychicky chorých Indonéska vláda vníma tieto popravy ako eh, odstrašujúcu metódu eh, pre odstrašovanie eh, drogových dílerov, ale nie sú pritom žiadne vedecky dokázané skutočnosti, že by takéto odstrašovanie od zločinov pomohlo. A už vôbec nie, že by e, e, trest smrti odstrašoval viac než napríklad do živote. Preto apelujeme na Indonéziu, aby okamžite prestala s touto praktikou a sme za zavedenie moratória ako dôležitého kroku k odstráneniu trestov smrti. Indonézia by mohla tým e, vyslať dôležitý signál aj ostatným krajinám vo svojom regióne. Ďakujem. Na dve minúty následuje e, kolega Castaldo. Ďakujem, e, pán predseda. E, máme všelijaké turistické turistické brožúrky o Indonézii, ale tie hovoria o veľkej bezpečnosti. Nikde sa nehovorí o týchto strašných praktikách trestov smrti Eh, popravení sa môžu rozhodnúť, či chcú zomrieť postojačky alebo posediačky. Toto je, tá huma, hum, toto je ten humanizmus. Ja odsudzujem ako Talian, ako Európan eh, tresty smrti a pre, pre všetkým ako eh, človek nie je žiaden hospodársky záujem, ktorý by mohol obhájiť uplatňovanie trestov smrti je zrejme, že tí, ktorí podporujú trest smrti dnes, e, majú e, viac bližšie e, k vrahom, než tí, ktorí sú proti trestu smrti. Ďakujem, kolega Kastaldo. Nakoniec bude mať slovo pán komisár Mimica. Ďakujem, pán predseda, vážení členovia parlamentu. Toto bola veľmi intenzívna výmena názorov. Ja vám ďakujem za vašu jasnosť aj účel, za kým ste sa prihlásili do diskusie. Chcem vás uistiť, že Európska únia ostáva e, veľmi silne zasadená za e, kontakt s Indonéziou, miestnymi e, organizáciami a budeme spolupracovať na tom, aby sa odstranil trest smrti v Indonézii. Máme na to viacero eh, nástrojov, eh, vyhlásenia, demarše, eh, dialog, ale chceme zároveň aj počúvať, aké prekážky by mohli byť na tejto ceste a chceme sa im efektívnejšie venovať. Ako priatelia Indonézie voláme potom, aby indonéske orgány okamžite zaviedli moratórium na používanie trestu smrti. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár Mimica. Týmto eh, končíme túto